Good afternoon to everybody, dear colleagues, dear ladies and Kolegyne, kolegovia, dobré popoludne. Pred sebou máte program, ktorý treba potvrdiť, prijať. Zdá sa, že nikto nie je proti nemu. Predsedkynia nemá žiadne oznamy. Tretí bod je schválenie zápisnice z minulého stretnutia. Je niekto proti? Nie. Začneme hneď vypočutím, ktoré máme na programe, pokiaľ ide o, o situáciu v oblasti veľkých jazier v Afrike. Tento, toto vypočutie máme spoločne s rozvojovým výborom. Kolegyňa Linda McEwen bude spolupredsedať, aby sme pochopili výzvy tejto oblasti. Máme dvoch rečníkov. Doktor Gerard je z Afrického centra, dôležitý afrikanista, hlavne pokiaľ ide o strednú a východnú Afriku. Takisto pán Patrik Spirle, ktorý je šéfom oddelenia pre strednú Afriku v ESVČ a donedávna bol vyslancom EÚ e v Burundi. Toto vypočutie prebieha v čase veľkého napätia v oblasti v prvom rade e, od Konžskej demokratickej republike Kabilov mandát e, vyprší o dva týždne. E, mimoústavná situácia, kedy sa nepodarilo zabezpečiť ústavný stav, ktorý by umožnil tretí mandát a Pán Kabila riskuje budúcnosť e, svojej krajiny, chce zdržovať e, voľby až do apríla 2018. Čoraz nestabilnejšia situácia, zastrašovanie, násilie voči novinárom a oponentom, porušenia ľudských práv, to všetko vedie k obavám tohoto parlamentu. Pred týždňom sme mali výmenu názorov s pani Mogherini v pléne a prijali sme príslušné uznesenie. Veľkosť Konžskej republiky e, e, pri, prispieva e, a jedine je jasné, že potrebujeme africkú i medzinárodnú reakciu. Prezident Burundi Eh, plánuje, eh, teda vstúpil do mandátu v júli 2013 a uvrhol krajinu do neistoty, opätovne zastrašovanie ústavného súdu a eh, nevieryhodný volebný proces. Násilie, 300 tisíc utečencov varujú dokonca pred možnosťou genocídy. Podobné situácie i v okolitých krajinách. Prezident Kagame, ktorý chce kandidovať v roku 2017 po tretí krát na pozíciu po tom, čo sa upravila ústava. Takisto dva dve ročia trvajúci konflikt na východe Konga, konflikt, ktorý presahuje hranice. Určite sa svojej prezentácii dotknete alebo v diskusii týchto faktorov. Takisto ťažba minerálov na východe Konga je prepojená na niektorých miestach e, e, s skupinami, ktoré financujú konflikt. Tu chcem vyzdvihnúť skutočnosť, že pred dvoma týždňami ku e, nariade, prijali európske inštitúcie dohodu k nariadeniu o ťažbe minerálov, ktoré by sa mali ťažiť zodpovedným spôsobom. Slovo teraz udelím pani McEwen, predsedničke výboru pre rozvoj, aby sa pridala zo pár slovami. Ďakujem. Toto je veľmi dôležité stretnutie našich dvoch výborov, pokiaľ ide o podporu demokracie a pozorovateľské volebné misie Oblasť veľkých jazier je veľmi dôležité. Ak sa nestabilita rozšíri z tejto oblasti, bude to mať dopady v celej Afrike. Hovorili ste o volebnej situácii. E, viacerí prezidenti, ktorí sa nechcú vzdať e, moci. Pred týždňom sme pridali, prijali uznesenie v pléne e, k demokratickej, Konžskej demokratickej republiky spustenie postupu podľa článku 36 e, obvinenia viacerých e, e, generálov v takisto priamu pozastavenie priamej pomoci v Burundi po volebnej situácii. Veľmi nestabilná situácia v oboch týchto krajinách. Osobne som sa zúčastnila misie na pozvanie e, doktora Denisa Bukvegiho, ktorý dostal pred pár rokmi Sacharovú cenu, som bola pozvaná na návštevu Všeobecnej nemocnice z jednej z najchudobnejších oblastí, ktoré som navštívila ženy, ktoré sú obete sexuálneho násilia v súvislosti s konfliktami, ktoré sa týkajú týchto minerálov. Samozrejme, Východ Konga je oblasť, kde problémy sa prelievajú e, z, z udalosti rvanskej genocídy. To všetko stále vytvára obrovské napätia. Treba sa snažiť e, e, zbližovať ľudí a zastaviť násilie. Vypočutie je to teda veľmi dôležité je tu tiež humanitárna kríza a keď hovoríme o utečencoch v Európe, sú tu stovky a tisícky utečencov e, z, pri, z prilahlých krajín. Viac než 250 tisíc e, v minulých mesiacov opustili Burundi a išli do, odišli do Rwandy, mnohí idú do Tanzánie. Presúvanie ľudí naozaj môže viesť k nestabilite v oblasti veľkých jazier a to súvisí s rozdielmi medzi etnickými skupinami. Moja otázka na oboch expertov je teda, ako vieme zabrániť týmto problémom, aby sa nepresúvali, neprelievali do okolitých krajín, aby sa to neprehúplo do toho, čo sme videli v 90. rokoch. Či je to nevyhnutné, či sa to dá e, oddialiť. Bola som v Burundi pred dvoma týždňami, hovorila som s ľuďmi, e, hovorili o tom, e, aká mierumilovná krajina to bola, vyjadrovali obavy týkajúce sa volieb. Rada si vypočujem teda našich odborníkov a teším sa na to, čo nám povedia, čo by mohla urobiť EÚ, aby zohrávala úlohu pri predchádzaniu, šíreniu týchto e, konfliktov. Takže slovo najprv, e, najprv dostane náš prvý host, e, ktorého už uvedla pani predsednička, pán Gérard Prunier. Budem sa snažiť byť veľmi stručný, pretože väčšina času by sa mala venovať otázkam. Dovršil som práve správu pre klienta, e, keďže pracujem ako konzultant, správu o postojoch susedných krajín k tomu nerešpektovaniu ústavných predpisov zo strany prezidenta Kabilu. Výsadok je bohužiaľ alarmujúci nikto netrvá na rešpektovaní e, ústavných e, ustanovení. Jedinou výnimkou je e, prezident Stredoafrickej republiky, ktorý ale v probléme nemá veľký, veľkú váhu. Systematicky som sa zaoberal susednými krajinami. Nikto nemá záujem na tom, aby sa rešpektovali ústavnoprávne limity a preto sa obmedzím v úvode na ten, na ten štýl vládnutia, ktorý sa presadzuje v tejto časti sveta. Sú to krajiny, ktoré v podstate pred pol storočím neexistovali. Takže sme tak povediac eh, asi v, čtvrtej, v štvrtom období tejto polstoročnice. Prvé roky boli také postkoloniálne. Bolo to obdobie ľudí, ktorí boli súčasťou e, na, na, e, nacionalistických hnutí počas koloniálnej doby. To druhé e, obdobie by som nazval obdobie prevratov. V 70. rokoch všetky tieto krajiny prešli vojenskými prevratmi, niektoré boli naozaj ničivé, napríklad Uganda, Bukasa v Stredoafrickej republike napríklad. Iné zase boli miernejšie, nikdy však neboli e, neškodlivé. Niektoré boli lavicové, niektoré pravicové. Súviselo to s studenou vojnou toho času. Napríklad, napríklad v Etiópia orientácia na Moskvu, veľmi komunistické e, zameranie. Koniec studenej vojny znamenal aj koniec tohoto napojenia nielen toho ľavicovo-pravicového, ale to, že prevrat dal možnosť armádam. V 90. rokoch e, to bol presun takých kvázi demokratických inštitúciám. Niektoré e, krajiny boli úprimne demokratické. Senegal, Ghana, Južná Afrika prekvapivo po e, konci apartheidu ale to viedlo k terajšiemu štvrtému obdobiu a to je kvázi to sú tzv. kvázi demokratické kráľovstva. Pozeráme sa na situácie, kde bývalí bojovníci za slobodu sa stávajú kráľmi. Nie, nebolo to preto, že oni by sa rozhodli, že je to zaujímavé pre nich. Sa... To znamená, že Eh, že ten, t, tie ústavné aspekty sú akoby pascov, eh, eh, ktoré, ktoré, a tie establishmenty sa nech, nechovajú pr, priamo demokratickým spôsobom. Pán Kabila napríklad je dobrým príkladom. K moci sa dostal v závese za, za svojim otcom, ktorý bol starý komunista a e, účastník toho minulého obdobia, ktorý, e, kde išlo o boj medzi proruskými a antiruskými e, frakciami. On bol e, zavraždený v roku 2001 a tento veľmi inteligentný mladý muž, jemu sa podarilo pochopiť, čo sa dá urobiť, predstierať, e, že som demokrat alebo nebyť demokrat. Teraz sme v situácii, sme e, v mocenských bojoch, ktoré sú takej, takého trojuholníkového tvaru. Na jednej strane tu by som e, naozaj si spomenul na Molimu Niere, ktorý bol e, e, zavraždený v 78., kde žiadal v Addis Abebe e, pomoc proti invázii. Marš, e, Maršali Džemin bol pred prezidentom Africkej únie. A on, ktorý bol teda veľmi úprimný, utiekol rozčulený a povedal, že nie ste e, symbolom africkej jednoty, ale vy ste akoby odborármi tých šéfov krajín. Takže tento vzorec sa nadalej používa. Takže jedna z častí tohto trojuholníka, tohoto mocenského boja, je, sú tieto odbory akoby šéfov krajín, ktorí sú ešte e, incestuálnejší než v 78. roku medzinárodné e, spoločenstvo im dáva silu, vtedy ešte nebolo také jednotné za studenej vojny, ale po studenej vojne je to spoločenstvo silnejšie. A druhý element v tomto trojuholníku je ulica. Príslovy západu o demokracii a skutočnosť, že Afrika by nemala byť výnimkou, výnimočným prípadom, každý si zasluhuje spravodlivý prístup a šancu mať demokratický režim, ulica to berie veľmi vážne. Ale keď hovoríme o Burundi, tak si uvedomuje, že e, ulice e, v buši alebo ulice v horách sú iné, iným pojmom. Prezident bol zvolený demokraticky, hoci to bolo mimo jeho bežný limit mandátu, ale dostal 65 hlasov. Boli tam spory, ale nie je nič väčšie než bežne. A to znamená, že keď hovorím o ulici, e, mám na mysli obyvateľov e, miest, je ich čoraz viac, ale stále sú ešte v menšine v porovnaní s Áziou či Západom, kde e, mestské obyvateľstvo prevažuje nad polnohospodármi. V Afrike je to naopak. Pre ulicu je demokracia stále ešte snom. Nemyslím si, že všetci e, v Buši sú za diktátorstvo, ale nie je to tak jasné, ako by to bolo ľudí na ulici v mestách. A tretí bod toho bo- mocenského boja, to ste vy, medzinárodné spoločenstvo. Vaše stanoviska e, načúva sa im, často to vedie k zápasom, často k nádeji, ale má to E, dopad. Nehovoríte o ničom, hovoríte za niečo, v prospech niečoho. A dopad tohoto, a to je ďalší problém, ale ten dopad tu je. Takže sú tu tri pozície, ktoré súperia o politickú moc. Ulica, africká ulica v tom ponímaní, medzinárodné spoločenstvo a tie odbory zastupujúce šéfov krajín. Oni sú nezávislí, pretože vlastné obyvateľstvo by, e, jemu nenačúvajú, inak by boli demokratickí. Tu preruším svoje úvahy. E, chcem povedať ešte, že Veľké jazera, to je stredná i západná Afrika, nielen Kongo. Kongo je obrovské, obrovská krajina v strede toho kontinentu, ale nedá sa e, zaradiť do jednej z tej podkategórii, patrí takmer do všetkých. Ak je to možné, po tom, čo si vypočujeme kolegu, rád by som vám zodpovedal e, presné otázky, ako sú orientované jednotlivé konkrétne krajiny. Či idete do Rwandy, do Br- e, Brazavil, Kampala, nie je to ten istý pohľad na tú istú situáciu. Tu e, ukončím svoje úvahy. Thank you. Thank you, Dr. Ďakujem. Veľmi zaujímavé. Tešíme sa na odpovede. Teraz má e, slovo náš e, druhý rečník, pán Spille, reakcia EÚ na politické a bezpečnostné krízy v regióne, prípad konkrétne osobitne e, Burundi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, e, vážené pani spolupredsedajúce, vážení poslanci parlamentu. Požiadali ma, aby som prispel k úvahám o našej politike voči veľký, e, oblasti veľkých jazier. Prvá vec, záver rebelie a e, podpis dohody z Addis Abeby pred troma rokmi nám dali naozajstnú nádej pre dynamiku tej oblasti, ktorá by mohla stabilizovať e, oblasť Veľkých jazier. Bohužiaľ, medzinárodné krízy to neumožnili. A ja sa teda zameriam na a, predovšetkým Burundi a druhú krízu v Africkú republiku, teda Africkú republiku Najprv k tej prvej problematike. Každý si e, uvedomuje význam, e, e, záver Konžskej republike, záver e, e, prezidentského obdobia Kabilovho. Tu sú pr- protichodné informácie a tu hovorím hla- hlavne znovu vyjednávanie, k tomu bola konferencia, k tej politike, ktorá E, pod e, sprostredkovaním Africkej únie e, začala. Teraz, keď tu diskutujeme a boli verejne, verejne popreté tie hlavné body a dobrá vôľa, je veľmi ťažké anticipovať, či bude konkrétna dohoda na základe návrhu ASEMKO, či doplní dohodu z 18. októbra. Ale z tohoto pohľadu hľadania rozšírenej zmluvy pozícia EÚ je jasná. Potvrdili ju nedávno i, na, i vysoká predstaviteľka tu v Európskom parlamente. Prvý bod, dohoda z 18. oktobra, môže byť východiskovým bodom, ale v súčasnej forme je ešte nedostatočná, musí byť prepracovaná inkluzívnejším spôsobom na základe väčšieho konsenzusu nová vláda e, na základe predstavy z 19. decembra by mala príliš úzkú legitimitu. Ďalší bod. Krajina, ktorá už trpí bezpečnosťou, bezpečnosťou krízou, nemôže ostať v tomto prechodnom období dlhšie, pretože je tu veľká nestabilita Čiže všetko po 19. decembri musí byť sprevádzané príslušnými opatreniami s rešpektom základných slobôd, politickí väzni sa musia vyriešiť a tak ďalej. A takisto aj média a samotné politické strany. Volebné obdobie, to je tretí bod, musí byť krátke, čo najkračšie. Eventuálne sa môže otvoriť dohoda o spojení troch druhov volieb provinčných, prezidentských aj parlamentných. Štvrtý bod. Prezident Kabila nemôže e, pôsobiť tak, ako sa hovorilo 15. novembra v parlamente, musí to byť súčasťou dohody a sprevádzané mierovými opatreniami. Počas E, príhovoru v parlamente minulý týždeň vysoká zástupkyňa vyjadrila obavy aj z porušovania ľudských práv a hovorila najmä o závažných udalostiach počas septembrových manifestácií, e, kedy došlo k zabitiu 50 osôb a e, silové zložky boli za to jednoznačne zodpovedné, konštatoval to aj Úrad OSN pre ľudské práva. A rozhodnutie formalizácie reštriktívnych opatrení e, v tomto kontexte bolo zdôraznené. Okrem rozhodnutia EÚ a aj medzinárodné spoločenstvo rozhodlo, že partnery v regióne musia spolupracovať na hľadanie riešenia. Africká únia a susedné štáty musia sa snažiť, aby sa vyhli rizikám veľkej destabilizácie v celom regióne. Niektorí miestni premiéry sa už o to snažia. Zajtra OSN budú musieť zohrávať v tomto veľmi dôležitú úlohu, pretože sa pripravuje rezolúcia Bezpečnostnej rady 82277 prístup EÚ v Konžskej demokratickej republike sa opiera o dialog so všetkými orgánmi na základe článku 8 v súlade s dohodou z Kotonu a zdôrazňujeme, že je potrebné mať spoločnú agendu a dodržiavať spoločné pravidlá. To nám umožní spolupracovať na skutočnom partnerstve a ďalších vecí ako reforma justície, polície a bezpečnostného sektora. Je to, tieto sektory sú takisto aj prioritami Európskeho rozvojového fondu pre Konžskú demokratickú republiku. Politický dialog musí overiť aj podmienky na finančnú podporu pre voľby a vytvorenie nového mechanizmu mm, a takisto kalendára. V nasledujúcich týždňoch prichádza rozhodujúce obdobie. Európska únia bude podporovať návrhy SEMKO a všetky iniciatívy, ktoré umožnia znížiť riziko konfliktu a zvýšia dôveru medzi všetkými stranami. Bude sa o to snažiť čo najviac do 19. decembra. Nový premiér sa bude musieť takisto snažiť, aby jeho vláda sa opierala o širokú zhodu a konsenzus. Pred vyriešením krízy Európska únia bude ešte venovať veľkú pozornosť rešpektovaniu ľudských práv a základných slobod, spolupráci s medzinárodnými partnermi. Tí, ktorí sa nachádzajú v reťazci násilia, tí budú hlavným cieľom reštriktívnych opatrení. Toto je teda náš prístup k otázke Konga. Teraz e, chcem hovoriť o Burundi, kde som ukončil moje funkčné obdobie ako ambasádor EÚ. Vidíme tu určité podobnosti, samozrejme, s krízou v Konžskej demokratickej republike, ale Burundi má aj svoju osobitnú históriu, ktorá si vyžaduje osobitné skúmania. A chcem tu spomenúť nasledujúce body. Začiatok krízy, politický rozmer, rozmer ľudskoprávny, sociálno-ekonomický rozmer, etnický rozmer a stratégia, ako Európska únia môže zareagovať. Pokiaľ ide teda o pôvod krízy, je samozrejme oveľa viac odborníkov, ktorí sú lepší ako ja, ktorí by o tom mohli hovoriť, ale ja chcem zdôrazniť určité veci, bez toho, aby som zachádzal do detailnej analýzy. Prvý bod Dôležité je, že sú tu e, určité rany, ktoré, spôso- ktoré, ktoré súvisia s minulosťou, ako s rokmi 62, 82, 94, zastrelenie prezidenta a tak ďalej. Potom e, máme tu dohodu z Aruša a jej vnímanie v súčasnosti. Ďalší dôležitý prvok, ktorý musíme zohľadniť pôvod rebelie súčasnej e, vládnúcej politickej strany Makizarč. No a ďalší bod, ktorý nesmieme podceňovať, a to je šok, ktorý utrpeli vládnúce strany e, z pokusu o prevrat a to, že určitá časť obyvateľstva podporovala prevrat. CNDFDD vládnúca politická strana e, sa chce do určitej miery pomstiť za minulosť a to sa historicky materializuje v súčasných procesoch. E, Snažia sa systematicky oslabovať a rozdrobovať opozíciu, najmä v predvolebnom období. Pokiaľ ide o politickú dimenziu, prebiehajú dva paralelné procesy, dva dialógy. Jeden na národnej úrovni, druhý na regionálnej úrovni po, e, pod vedením Východoafrickej komisie. Mm, pokiaľ ide o vládny dialog, nie je dostatočne inkluzívny, pretože mnohí intelektuáli a e, zúčastnené subjekty ušli a správa E, z tohto dialogu sa má použiť na zmenu ústavy a takisto zrušenie obmedzenia počtu politických mandátov. Proces ústavnej zmeny prebieha v súčasnosti vrátane možnosti využívať referendum. Pokiaľ ide o regióny, bývalý prezident Mukapa, mediátor, oznámil dátum jún 2017 eh, ako dátum ukončenia týchto sprostredkovateľských dialogov. Ale na jednej strane Senare, to sú hlavné sily opozície, tie eh, strácajú dôveru a je tu riziko, že postupne sa vrátime k násiliu a na druhej strane vládnúca strana um, má svoju ex, môj exkluzívny zoznam, ktorým umožňuje niektorým z opozícia z verejnosti sa zúčastňovať na dialogoch. Ehm, väčšinu opozície ale vládnúce strany považujú ako komplicov pri e, vykonávaní štátneho prevratu. Pokiaľ ide o ľudské práva a základné slobody, toto je jeden z najznepokojúcejších aspektov krízy mnohé správy, ktoré boli zverejnené, napríklad FEDH, Human Rights Watch, ale takisto úrad OSN v Burundi e, pre ľudské práva e, zverejnil tiež správu a konštatuje sa, že sa systematicky zo strany úradov odmieta rešpektovanie ľudských práv. Čísla a správy sú veľmi šokujúce. Hromadné popravy, zmiznutia osôb, mučenie a takisto aj reakcia na udalosti z decembra 2015. Sú to veľké zneužívania a násilie, a ktoré Európa bude naďalej sledovať, bez ohľadu na to, kto je za ne zodpovedný. Ďalšia vec, sociálno-ekonomický kontext. Burundi na 50 jeho štátny rozpočet na 50 závisí od vonkajšej pomoci. Z časti ale táto pomoc nedávno bola pozastavená a preorientovaná a nie je možné e, vyhovieť a pokryť všetky potreby extrémne chudobného obyvateľstva. Už tu máme humanitárnu krízu, keď sa pozrieme na ukazovatele e, potravy na výživy. Obyvateľstvo je ale veľmi odolné, preto zatiaľ ešte nevidíme najvážnejšie dôsledky. Pokiaľ ide o základné služby a reformy, ktoré sa mali robiť v posledných rokoch, všetko e, sa ukončuje a um, v podstate reformy odumierajú, i keď by boli veľmi potrebné, takisto ako aj programy humanitárnej pomoci. Chýbajú operatívne štruktúry na implementáciu Ehm, nastal únik mozgov, únik vzdelaných ľudí z občianskej spoločnosti. A to paralizuje spoločnosť a jej schopnosť pracovať. 300 tisíc osôb ušlo z tejto krajiny do okolitých afrických štátov. Ehm, burundská kríza mala aj etnický rozmer. Ehm, to má korene v histórii, ale takisto to spočíva v tom, že elity e, sú polarizované. Niektoré vyjadrenia e, vládnúcich strán presne na toto nadvezujú. Musíme tu vidieť ale aj nuancy, pretože máme tu e, časť obyvateľstva, ktorá patrí k etniku Hutu a takisto Musíme tu vidieť ďalšiu nuansu. Určitá časť e, etnika Tutsi sa pridalo k Uprona, ktorí sú teraz pri moci. Táto situácia, etnická situácia, e, spochybňuje rovnováhu dohody z Aruša a vytvára naozaj aj e, veľké mm, rozpory v bezpečnostných zložkách, v silových zložkách tohto štátu a to vyvoláva veľké rizika. Teraz, e, aká by mala byť reakcia Európskej únie? E, je potrebné regionálne riešenie aj celoafrické riešenie. Ukázalo sa, že tieto prístupy majú svoje obmedzenia, i keď bývalý prezident Mukapa sa naozaj e, snažil pozitívnym spôsobom. Je potrebné si koordinovať našu pozíciu s OSN, na tom sa pracuje priebežne, ale potrebujeme systematickú politiku um, a burundská politika v posledných rokoch sa snažila oslabovať pozíciu OSN Napríklad odmietli vysielať mediátora do Bezpečnostnej rady OSN, odmietali silnú bez, e, prítomnosť OSN v Burundi. Nedávno Burundi zamietlo prítomnosť úradu OSN pre ľudské práva a takisto Burundi sa stiahlo z ACPI nedávno. Začali sa konzultácie podľa článku 96. Nebudem už zachádzať do detajlov, ale chcem zdôrazniť niekoľko bodov. Článok 96 je podľa mňa odôvodnený, pretože sa nerešpektujú zásadné prvky nášho partnerstva ako ľudské práva a demokratizačné princípy. Myslím si, že záväzky, ktoré žiadame od Burundi, si vyžadujú iba minimum otvorenia režimu a minimum politickej vôle. Očakávania od dialogov, um, očakávame napríklad um, kroky pri reforme justície, um, otvorenosť médií a tak ďalej. Nie je to veľa. Nejde o to, aby sme e, trestali burundské obyvateľstvo. Chceme priamo podporovať toto obyvateľstvo a tak to aj neustále robíme. Čiže to je prvá zložka prístupu EÚ podľa článku 96. Okrem toho reštriktívne opatrenia boli prijaté proti niektorým osobám, ktoré e, sú obvinené z toho, že zabraňujú politickým riešeniam priamo. To sú tie tri základné prvky prístupu ktorý spočíva v mediácii v rámci východoafrického spoločenstva e, a e, spočíva teda na článku 96 a reštriktívnych opatreniach a opiera sa o medzinárodné spoločenstvo režim e, systematicky blokuje demokratizačné snahy znútra aj zvonku, ale existujú riešenia, je potrebné hľadať inkluzívne riešenia na úrovni politiky neustále, ale e, toto si vyžaduje implementáciu minimálnych e, zmierujúcich opatrení zo strany režimu. A toto je náš krátkodobý cieľ. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Spirle. Teraz pani Vautmans, ktorá požiadala pôvodne o zorganizovanie tohto vypočutia. Chcete si eh, chcete položiť nejaké otázky? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem eh, pánovi Sperlamu za eh, ty aj druhému ročníkovi za všetko to, čo sme sa o nich dozvedeli. Veľmi sa teším, vážené kolegyne a kolegovia, že sa toto vypočutie koná, aj keď je e, záujem tu v tomto parlamente o región Veľkých jazier skôr nízky keď sa pozrieme okolo seba, ale v každom prípade sa musíme zaoberať situáciou v tomto regióne. My sme mali mm, rozhovor s pani Mogarini minulý týždeň v Štrásburgu na túto tému, kedy sme hovorili o tom, že e, e, a teda odsúhlasili sme, odhlasovali sme takisto uznesenie na túto tému. Takže na minulý týždeň na plenárke v Bruseli, Bruseli sa odhlasovalo to uznesenie, uznesenie ku Kongu a o, k snahám e, prezidenta Kabilu zostať pri moci. Ja tú situáciu tam veľmi dobre poznám. Navštívila som Kongo krátko po genocíde a som uh, ja som videla tie kopce tých eh, um, lebiek a mm, hrúk a vnímala som tam ten zápach v tých masových roboch. A keď si zoberieme, aký, eh, aké dopady to malo v Ruande, tak vidíme, že tá situácia v Burundi sa tiež vyvíja nejako týmto smerom a tu vzniká vlastne konflikt, ohnisko konfliktov a mne, u mňa to vzbudzuje veľké obavy. Uh, No a tá situácia tu, či je skutočne taká citlivá, či tu skutočne hrozí vypuknutie ďalšieho konfliktu. Ehm, nevieme to presne, ale tú situáciu považujem za veľmi rizikovú. Kongo, polovička decembra v Kongu, čo sa tu deje. Myslíme si, že sa tu udeje ďalšia nová explózia. Už počujeme, ako sa e, vykrikuje kábily, myslí na to, že tvoj mandát končí a ja som tiež hovorila o Burundi, tam mám množstvo priateľov a aj tam e, sa to e, dá cítiť, že sa tu organizuje veľa aj tak podprahovo. A ja by som teraz vlastne od e, obidvoch týchto našich znalcov, odborníkov počula, čo by sme my mohli podniknúť. My sme si vypočuli, ako sa tu dá nejakým spôsobom e, regionálne agovať, ale my ako parlament, my sme boli zvolení na to, aby sme e, v mene Európy poskytli určitú pomoc a aby sme zistili, čo sa tu dá urobiť. Takže uh, tými našimi uzneseniami, ktoré odhlasujeme sa e, pre obyvateľstvo na mieste v tých daných lokalitách veľa nezmení. Ja mám obavy, moja strana má obavy, čo, a chceme vidieť, čo by sme mohli e, ešte podniknúť. Myslím si, že Kabilo, Kabila by mal uh, ísť asi to my by sme ho mali potrestať nejako, mali by sa urobiť nejaké sankcie, že sa nebudú vystavovať víza. Zmrazia sa oči, my by sme mali uh, tých držiteľov moci dať, e, dať im to návedomie. Mali by sme ich na to upozorniť, aby e, a dať im, dať, im navedomie, dať im navedomie, že vieme o tom, že tam každý deň e, sa miznú osoby, že sa tam znasilňujú ženy a tak ďalej a tak ďalej. Dievčatá sa, sa tu znasilňujú až E, kým, kým sa telesne z nich nestanú mrzáčky a nič sa proti tomu nepodniká. Takže pokiaľ by sme si vedeli predstaviť, keby ja som sedela tam hore a vy tu dolu, za čo by si, ste sa zastávali? Ďakujem, e, pani Vautmans. Viem, že nestačí e, príjmať uznesenia treba robiť viac. E, vypočujeme si našich expertov. Pán Schaffhauser, nech sa páči. Chcem sa poďakovať pánovi Prunierovi aj druhému rečníkovi. Pán Prunie, vy ste poukázali na to, aká zložitá je situácia. Tie veci nie sú samozrejme jednoduché, Niekedy, aj keď sa snažíme o dobré veci v tomto parlamente, e, z takýchto komplexných situácií robíme karikatúru. Ja tieto e, krajiny poznám. Môj, kra- e, môj štát Francúzsko ma vyslalo. Ja som poznal Mobutu a um, Pracoval som v tejto oblasti a chcem pripomenúť, aký je kontext a zodpovednosť. Operácia Loron Kabila a rebeli v Konžskej demokratickej republike. To bola operácia externých síl a je potrebné si pripomenúť, ako to vtedy naozaj bolo. Musíme takisto pripomenúť, že v rámci týchto operácií Francúzsko zastavilo operáciu v Angole Kabilu a keď e, Kabila sa chcel obrátiť proti tomu, ktorý vyvolával v mene rebelov destabilizáciu, tak tu v Bruseli bolo rozhodnuté, ja som tu bol vtedy prítomný, môžem uviezť konkrétne mená, bolo prijaté rozhodnutie zabiť uh, Loronta Kabilu. A to s povolením veľkého brata, to znamená, mám tým na mysli Washington. Toto všetko sú fakty, je to tajná história, ale sú to fakty, ktoré som sám videl a zažil. A teraz vidíme situáciu, e, že celá zóna, celý región je destabilizovaný. Hovoríme o viacerých miliónoch zavraždených. 7, 8 miliónov. Porovnajte to s tým divadielkom, ktoré sa odohráva v Sýrii. Tam je 250 tisíc mŕtvych a tu v tomto regióne 7-8 miliónov mŕtvych kvôli vonkajšej destabilizácii. Preto musíme uplatňovať zásady opatrnosti. Áno, dialog musí byť inkluzívny, dialog s biskupmi v RDC musí pokračovať a um, Ústava z 19. decembra, áno, samozrejme, ale musíme vytvoriť podmienky na skutočný prechod. Nemôžeme otvoriť dvere novej občianskej vojne. A ja žiadam, aby náš parlament sprevádzal a podporoval túto tranzíciu a aby pritom bol opatrný. Aké je riešenie? Aby sme boli aktérom v tomto inkluzívnom dialogu, tak tento región potrebuje skutočný rozvojový program, nie 50 alebo 100 miliónov. Dajte tam jednu miliardu pre rozvoj tohto regiónu, ktorý potrebuje rozvoj tak ako nič iné. A verte mi, tento región potrebuje skutočný maršalov plán. Len takto je potrebné je možné teda obnoviť mierový proces inkluzívnym spôsobom. Toto by mohla byť úloha Európy. Ak chcete byť v regióne skutočným aktérom. A verte mi, je to možné. Je to možné e, s pomocou e, Európskej banky pre rozvoj, obnovu a rozvoj alebo s Európskou um, centrálnou bankou. A ak toto neurobíme, tak dôjde k ešte väčšej destabilizácii keď som bol v Konžskej demokratickej republike, videl som ľudí, mafiánov alebo členov Al-Kaidy, islamistických sietí. A aby som to jasne povedal, prichádzali do krajiny e, s peniazmi a odchádzali e, so zlatom alebo s diamantami. Takže toto, toto musíme urobiť, ak chceme E, skutočne byť, e, skutočne byť napomocný tomuto regiónu a nie iba ich poučovať. Pán Korvin Mike má teraz slovo, nech sa páči. Thank you very much. Uh... Ďakujem. Na severe DRC existuje Konžská republika, ktorá nie je demokratická. Vládca v tejto krajine vládne už 26 rokov a teraz si to zasa o 7 rokov predložil. Nie je tam žiaden problém s bojmi, nie sú tam milióny mŕtvych. Možno by sme mali akceptovať tieto fakty, že demokratizácia je zodpovedná za destabilizáciu eh, v tomto regióne Veľkých jazier. Pána Kabilu by ste možno mohli požiadať, aby sa stal kráľom v Kongu? Alebo belgického kráľa by ste mali požiadať, aby sa tam stal kráľom, ale zastavte demokratizáciu. V Afrike eh, je demokratizácia veľmi škodlivý proces. Ďakujem, pán Korvin Mike. Linda McEwen, spolupredsednička, teraz ešte požiadala o slovo. Ďakujem, doktor Prunie. Mne sa páči, ako hovoríte o tom, čo sa teraz deje. Veci sa menia. A Vy ste popísali, že určitá forma demokratizácie v tomto regióne sa končí. Čo si myslíte, ako na to zareagujú ľudia? Budú to akceptovať? To je moja prvá otázka. Druhá otázka. To povedali viacerí kolegovia. Áno, my schváľujeme uznesenia. Uplatňujeme článok 96, e, vydávame vyjadrenia, ale zdá sa, že ich nikto veľmi nepočúva. Čo by mali teda žiadať teraz medzinárodné organizácie od DRC, od Rwandy, od Burundi? A ja som predsedničkou roz- výboru pre rozvoj a vždy je veľkou otázkou, pozastavíme rozvojovú pomoc v takýchto prípadoch? Nejde teda nikdy o Marshallov plán, ide skôr o to, že keď sa porušujú ľudské práva, či máme pozastaviť rozvojové programy týmto štátom. Ak sa... Pretože ak e, povieme, že zasiahneme a potom nič neurobíme, tak vyzeráme veľmi slabo. No a pán Schaffhauser spomenul Al-Kaidu. Neviem, akú tam úlohu zohrávajú. Sú tam sú tam nejaké síly, ktoré spôsobujú, že aj EÚ je stále menej relevantná, ako ste spomínali? A mňa sa často pýtajú napríklad na Rwandu. To je dobrý príklad krajiny, kde prezident hovorí, že opäť nastúpi do volieb e, budúci rok. Ale ako ste povedali, e, že ľudia v Ruande nejako veľmi po ňom netúžia. Rwanda dostáva veľa medzinárodnej rozvojovej pomoci e, a veci tam pre ľudí sa zlepšujú naozaj. Mala by EÚ tlačiť na takých prezidentov ako Agami, aby odišli, keď v podstate situácia je dobrá? E, keď situácia je v zásade v poriadku teraz v tejto krajine? Pán Spírlehes samozrejme musí zastupovať názory EÚ, ale on má aj reálne skúsenosti z Afriky, takže ja by som si rada vypočula pomienky. Because... Ďakujem, Linda. Ja si myslím, že by sme sa mali ešte raz e, opýtať. Boli tu ste uznesenie, boli tu nejaké prehlásenia. Pán Šafázer hovorí, aké konkrétne opatrenie by sa mohlo urobiť. Dobre, takže to sú otázky, na ktoré chceme zodpovedať, ale chcel by som poprosiť mm, sa komisie by si mohol zobrať slovo, pokiaľ by chcela, a pokiaľ nie, tak pán doktor Prinier, najskôr vy a potom pán Spidla. No, <laughs> ja sa trochu obávam vašich otázok, pretože nie sú ani tak otázky, skôr je to niekoľko skupňová raketa, ktorá vynáša <laughs> satelit, je to fáza 1, fáza 2, fáza 3. To sú vlastne, je to vlastne množstvo otázok, ktoré sú v jednej. Mm, a Pravdu povediac, ja som historik, ja sa pozerám do minulosti a nie do budúcnosti. Budúcnosť patrí Bohu a to, tým sa nezaoberám. A teraz ehm, či pomoc e, alebo nie, no len, len rozvojovú pomoc, áno, určite môžeme tam mm, vysypať 2-3 miliardy, to sú vlastne peniaze, to sú vlastne prostriedky, ktoré môžu tí politici e, ukradnúť. Takže veľmi málo z týchto e, z tejto finančnej pomoci sa dostane k tým, ktorí to potrebujú. Takže to nie je veľké, rieš, veľmi riešenie. Dobre to znie síce, niečo sa urobí, dobre sa potom cítite a v podstate máte e, kvázi e, v ruke tlačidlo, môžete stlačiť a ale, ale nefunguje to. Nie je to na nič pripojené. Do gomby, ktorý stlačíte, to tlačidlo nie je na nič pripojené. No a pokiaľ sa tu robí nejaké stanovisko v, tý, v, tej, či, e, v tom či onom smere. Alebo poviete, mm, dobre, donútime ich, e, pritačme ich múru, musí sa rozhodnúť a musí s iným smerom. No neviem, mm, mohlo by fungovať to jedno či to druhé. Ale čo je zaujímavé, to je vlastne dohoda z 18. oktobra z Kinshazy, pretože to e, tie riešenia a nie je to také všeobecné riešenie a všetko obývajúce riešenie, že to, čo bolo teraz čierne, je zrazu biele, také niečo neexistuje. Ale riešením by mohlo, mohlo byť, že získame čas, že sa zamedzi horšej katastrofe s väčšími dopadmi a potom to určitom prechomnom období môžu začať pôsobiť opatrenia. Takže Gabila môže zvíťaziť, zvíťaziť a, do, a môže zostať do roku 2018 v úrade. Už v podstate ten, toto víťazstvo získal. No a teraz by sme mali zabudovať nejaké také kontrolné elementy, kontrolné aspekty do toho, čo vlastne sa z tohto víťazstva môže urobiť. Toto by mohlo skutočne viesť k tomu, že tá situácia bude skutočne taká zlá, že sa skutočne nič nedosiahne, alebo môže byť, že to viac menej um, že sa nám to viac menej bude hodiť. A teraz ale uh, trieskať e, pesťou po stole a tlačiť ho k múru, no nevieme, toto by nebola tá správna cesta. E, práve by to vyprovokovalo e, vojenské mm, sily na prestrelky, obyvateľstvo bude nešťastné, samozrejme my, oni môž, sa môžu pokúsiť postaviť sa proti tomu, my sa na to budeme prizerať, e, my sa tomu budeme prizerať a budeme roniť krokodilie slzy, ale nič sa nezmení. A tým, že to obyvateľstvo v podstate oni používajú, tieto sily používajú ako taký buffer, ako taký... E, toto je nezodpovedné a tu potom ale e, e, nebudú pôsobiť ani tie opatrenia, ktoré tam chceme zaviesť. On, jeho volajú Petý Jozef. Petý Jozef, malý Jozef. Ho, vidia ho ako malého chlapca. Nikto ho neberie vážne, lebo ten skutočný, a, taký skutočný politik to bol jeho otec. Ale on nie je hlupý on momentálne nemá u seba veľkú podporu, ale môže to eh, mať, eh, podporu môže mať z juhu, od, za, zo západných provincií. A no, menoval teraz Luba za, vymenoval ho za ministerského predsedu a, a tento ešte má podporu aj um, v kraji. A z Katumby Um, má um, um, to, to je to odpor. Ale tento by mohol byť potom neskôr, uh, tento by sa mohol byť, uh, mohol stať neskôr konžským prezidentom. No ale je to všetko politikum. To znamená, že v konečnom dôsledku uh, sa tu um, ponúkajú také polovičaté riešenia s určitým takým otvorením smerom k rozmelneniu moci, z, z, takému zmekčeniu moci po určitom čase. Prezident Kavila nie je hlúpy. On vie, že nemá veľkú podporu a že raz musí e, prejsť k vraženiu, aby, aby um, ho, aby, aby e, si získal moc, aby si upevnil tú moc a že potom bude musieť uh, robiť veľmi tvrdé opatrenia, ale je to veľmi ťažké, určite. A môže, môžu ho obviniť. No. A tu už e, sa dostáva do hry aj ten medzinárodný aspekt. Ja, my, ja si spomínam teraz na jednu vládu, ktorá bola, nebude, nepoviem, ktorá to bola, Uh, ktorá je panike, že sa dostali vlastne do centra pozornosti aj po finančnej stránke, ale e, Kabela sa chce vlastne odtiaľ stiahnuť bez toho, že by vzbudil akúkoľvek väčšiu pozornosť. A chce mať samozrejme Eh, chce mať samozrejme ešte kontrolu nad tým, čo sa udeje potom, ako ide V 2019, keď eh, ho vymenia, tak tam bude predmetom diplomatických rozhovorov a kontaktov. Nie, samozrejme, nikto nedúfa v zázrak, ale e, dúfame, že sa bude dať niečo urobiť. A veľmi dôležitým aktérom v tomto celom, v tomto celom konštruktieru, a teda Na to netreba zabudnúť. E, my teraz si kladieme otázku, je to dobrá idea tu eh, pôsobiť na toto? No v skutočnosti nie. Čo sa stane? V takéto situácii získame čas, udržíme eh, mier, tak o to tak 5 do 10 rokov a potom ale keď to všetko padne, tak to bude oveľa horší krach a v Ruande to je rovnaké. Uh, ja som e, sa zúčastnil na medzinárodnom sekretariate francúzskej národnej strany, tam, kde sa hovorilo o tej kríze až o vyvražďovaní obyvateľov. A tí, čo tam hovorili, tí boli tak pro Habiamana. A, on a potom sa hovorilo, že áno, čo sa mieru týka, to je v poriadku, ale uh, napriek tomu tam bolo 57 tisíc uh, mŕtvych a k tomu sa uh, musí pridať tých, tie 2 milióny mŕtvych z Konga. A musíme ich brať na zodpovednosť. A potom v roku 2030 sa potom uh, vystaví uh, faktúra sa vys- A hovorí sa, ale títo ľudia fungujú podľa, podľa mota po mne potopa, takže uh, My vieme, eh, ako to bolo vo Francúzsku za, za Ľudovita 14. A on tiež tak nejako fungoval. Ale teraz eh, vidíme, že títo diktátor, diktátori eh, sa správajú podľa tohto mota. A teraz máme deti, ktoré za to musia platiť ťažkú daň. Ale samozrejme je to otázka diplomatickej diskusie. Uh, Pán Kagane sa už pozerá na to, čo sa u Kabilu deje a pokiaľ budú tieto veci pre neho vyzerať e, pozitívne, to znamená obchod s Kongom napríklad, práve dobre pre rohanské hospodárstvo, ktoré existuje, aj keď je relatívne malé, tak e, to bude pre neho posilnenie a on si myslí, že to bude dobré, keď bude môcť získať čas, pretože dostane uh, od medzárodného spoločenstva zelenú. Takže nemáme všeobe, všeobecné, všeobecne platné liečivo na všetko, všeobecne platnú medicínu, ale jednoducho tam len uh, posielať uh, finančné prostriedky ako humanitárnu pomoc alebo zbranie. Toto všetko sú len veľmi krátkodobé riešenia a obávam sa, že musíme fungovať po politickej a tlačiť po politickej stránke, inak nemôžeme očakávať žiadne uh, žiadne zázraky. Ďakujem, pán Prunie. Pán Špirle, chcete k tomu niečo pridať? Áno, ak mi dovolíte ešte v krátkosti niečo povedať. Tým politickým riešeniam nejde len o to, aby sme vymenili šéfa vlády, ale ide o ten celý systém, v akom to funguje. To znamená, že nehovoríme tu o jednej jedinej osobe, ale celé toto je trochu komplexnejšie. Uh, ale tieto tri reakcie a tie tri možnosti, ktoré tu existujú, to je tzv. E, trojholník, e, ten trojholník pána Pruniera, to znamená, že klub štátov, e, šéfov štátov a vlád. No tu vidíme už isté obmedzenia tohto klubu, prípade RDC vidíme, že sú tu určité veľké regióny, ktoré tu môž, môžu zohrávať určitú úlohu a je potrebné vyťahnuť aj túto kartu a potom samozrejme sú tu uh, isté cesty, ktoré sú rizikové, ale možno sú odpovedová riešením pre túto problematiku. A samozrejme my ako medzinárodné spoločenstvo sme už dostatočne diskutovali o tom, čo by sa dalo, malo urobiť, naštartovali sa rôzne dialógy a rozhovory. A teraz je čas na činy. A teraz, čo sa týka e, tých eh, finančných eh, pomocí. Nesúhlasím celkom s tým, čo sa povedalo. Tie sumy, ktoré sa eh, platia do týchto regiónov, tie sú enormné. Hovorí sa už dokonca okolo, že to je okolo miliardy eur, bez toho, že by sa do toho počítala Ruanda. To sú skutočne obrovské prostriedky, ktoré sa tu vynakladajú. A ide skutočne o kvalitu, o governance, o kontrolu nákladov, ktoré sa tu počítajú, ja neviem, či takýto odvodený maršalov plán by bol pre tento región vhodný. Myslím si, že je naďalej používať všetky nástroje rozvoja, teda politiky, diplomáciu aj na národnej úrovni, aby sme vyčerpali všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii. Priamo je to môj názor. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán Spiral. Spirlal. Pani McGeven, chcela ste k tomu niečo dodať? Nie. Myslím si, že tu sme už mali veľmi um, dobré príspevky. Je skutočne veľmi ťažko predpovedať budúcnosť a Samozrejme, budúcnosť vyplýva z toho, čo sa udialo v minulosti a je dôležité, pre nás je veľmi dôležité vypočuť si váš názor. Pre eh, budúci rok, pardon, je Mm, veľmi dôležitý práve pre túto oblasť, pre ten región Veľkých jazier. Neviem, či kolegovia majú nejaké otázky. E, zdá sa, že e, z GDF tu nie je nikto. A nie, nie, GDF je tu predsa len. Chcete niečo povedať k tým uh, pomocným platbám. Áno, som eh, z Francesca Di Mauro z centrálnej jednotky pri GDDF. -ko. Chcem len potvrdiť to, čo sa tu povedalo. My sme vyplatili do, doteraz viac než jednu miliardu na Burundi a Konskú republiku. Je to o eh, aplikáci- o realizácii programov. Otázkou je samozrejme, aké boli hlavné faktory pri rozvoji týchto krajín. Sú tu samozrejme veľké elementy, E, je tu governance, tu sú zdroje, to je samozrejme zásadné v otázke, ako sa tieto krajiny vyvíjajú, ochrana životného prostredia, my tu máme aj energiu. My sme si pozreli jednoducho všetky kritické faktory týkajúce sa ekonomického rozvoja, ale toto nestačí. My potrebujeme skutočne aj politickú stránku. My potrebujeme politickú vôľu eh, realizovať to niečo pozitívne, ale tie prostriedky sú tu v každom prípade, to som chcela povedať a potvrdiť. A rovnako aj regionálne fondy, ktoré my pre tieto krajiny eh, dávame k dispozícii. Takže toto nie je problém. Dobre, ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Obávam sa, že túto časť dnešného dňa musíme ukončiť. Videla som tam niekoho vzadu kývať? Nie. Je mi ľúto. E, poslucháči e, žiaľ sa nemôžu prihlásiť o slovo do diskusie. Do diskusie. Dobre, takže ukončíme tento bod, robíme krátku prestávku predtým, ako budeme pokračovať v našom programe ďalej. Prepači, chcela ste to vy e, uviesť. Áno, máme tu oznamy. Dobre, teraz ukončíme diskusiu a dovolte mi, aby som tu privítala e, členov parlamentu z Mianmaru, ktorí nás dnes navštívili. Pán Tutun Hen je vedúci delegácie. Ďakujeme vám za vašu návštevu a srdečne vás vítame v parlamente.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 pýtal u teba.

Yeah.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 let more than one of take the floor. It might be easier. Well, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. We'll start this um, Dámy a páni, začneme druhé, druhý blok našeho stretnutia ja mám predsedať na miesto e, pána Broka i ďalších podpredsedov, ktorí nemohli prísť. Ide teraz o našu výmenu názorov s tzv. bielými helmami, civilnou obranou e, v Sýrii. Táto skupina, pokiaľ e, to neviete, bola nominovaná za, na Nobelovú cenu mieru kritizujú ich podporcovia rež- Asadovho režimu, e, zahraničné vlády takisto, ktoré ju financujú. Pán e, al <clears throat> mal byť tu s nami, bohužiaľ tu nemohol že byť, ale bude zastúpený e, troma jeho dôležitými zástupcami, pánom Jusefom, Abdul rahman Al-Mawaz, styčný dôstojník pre zahraničné vzťahy a, a pán Al-Mahid, takisto e, všetci členovia teda sírskej civilnej obrany, tzv. biele e, prílby, asi 3000 dobrovoľníkov, ktorí e, sa snažia zachraňovať životy a posilňovať e, e komunitu e, od roku 2013 v, v e, Sýrii zmietanej konfliktami snažia sa zachrániť čo najviac ľudských životov. Sú neutrálni, nestranní, e, snažia sa pracovať bez ohľadu na náboženské vyznanie a etnicitu všetkým sírčanom. Pán Jusef, vy ste už zachránili viac ako 70 tisíc ľudí v Sýrii a my si uvedomujeme v tomto výbore, že pracujete za e, veľmi zložitých okolností. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Alepe, ste hrdinami mieru a vaša skupina bola, ako som už povedal, nominovaná na e, Nobelovú cenu, cenu za mier. E, stratili ste e, viac ako 150 dobrovoľníkov v oblasti Alepa pri nedávnych udalostiach nás teda veľmi zaujíma vypočuť si, ako realizujete svoju prácu v Sýrii, osobitne potom v Alepe, ktoré smeruje do záverečnej fázy konfliktu e, vzhľadom na postup vládnych zložiek. Takisto by sme chceli vedieť, ako EÚ a tento parlament by mohli urobiť viac, aby ešte viac podporili vaše potreby a politicky reagovali na tú extra prácu, ktorú odvádzate. Takže teraz by som rád dal priestor eh, na 15 minút pánu Jusufovi. Budete hovoriť arabsky, pokiaľ viem, a po arabsky a bude to tlmočené. All right. Okay. The floor is yours, Mr. Páči, máte, pán Jusuf, slovo. Aško أشكر da'watukum lana. Ladies and gentlemen, Thank you very much for inviting us to be here. Dámy a páni, ďakujem, že ste nás dnes pozvali. Som Ahmad Jusef a predstavujem eh, občianskú obranu v Syrii Biele helmy. Sme tými, ktoré pomáhajú zachraňovať eh, tých, ktorí sú zranení. Je nás viac ako 3000 dobrovoľníkov, ktorí sme v 120 centrách eh, v 8 provinciách Sýrie. Tieto centra sú vlastne oporou práce eh, našej civilnej obrany. وفي سبيل ذلك فقدنا أكثر من 150 شخص We have rescued today. Zachránili sme viac ako 73 tisíc sírčanov a pritom prišlo o život viac ako 150 našich dobrovoľníkov. 151 dobrovoľníkov, ktorí zahynuli. To sú e, hrdinovia e, humanitárnej činnosti a takisto 500 e, ľudí bolo zranených. Väčšina z tých zranených majú trvalé následky. A väčšina z tých zranených a tých, ktorí zahynuli, trpeli na základe e, útokov. útokov, leteckých útokov, ktoré e, sa dejú 10 minút po tom pôvodnom e, leteckom nálete. Tu je presne cieľ zasiahnuť tých, ktorí zachraňujú. The Syrian government Sýrska vláda reagovala na apel Francúzska k osobitnému stretnutiu Bezpečnostnej rady tak, že bombardovala e, civilistov. Tých, e, tie útoky v posledných dňoch e, v Alepe a ďalších miestach, kde vidíme jatky, ktoré sleduje celý svet. الأسواق الشعبية فقط باليومين الماضيين. Over 100 viac ako 100 eh, civilistov bolo zahynulo eh, na eh, trhoviskách v verejných priestranstvách za posledné dni. Toto E, okrem toho to boli e, ciele i civilné infraštruktúry, školy a, nemocnice. In, uh, in brief, ladies and gentlemen. Stručne povedané, to, čo sa deje v Alepe, je cieľené útoky na uh, e, občianský civilistický život. To presne sa deje vo všetkých oblastiach, ktoré sú mimo vládneho územia. a zdá sa, že to posolstvo, ktoré tento režim nám chce sprostredkovať a, a takisto zvýšku sveta, osobitne potom Bezpečnostnej rade, že akýkoľvek e, návrh e, na riešenie, ak e, režim neprestane. A výsledky týchto uznesení je len krv e, sírčanov. Toto sú zločiny, ktoré sa dejú a ktoré sú organizované. Sú všetky zločiny proti ľudskosti. Sú to závažné zločiny proti medzinárodnému humanitárnemu právu. Dámy a páni, toto sa deje v mojej krajine v stručnosti. za súčasnej paralýzy medzinárodného spoločenstva a bezpečnostnej rady. To znamená, že sa umožňujú tieto zločiny kvôli ruskému vetu. Musia sa udieť e, vážne kroky, aby táto paralýza medzinárodná skončila. Pokiaľ ide o to, čo sa deje v Sýrii. reagujúc na krv, krvý prelievanie, ktoré sa odohráva. A naše posolstvo všetkým krajinám sveta by malo byť, aby ste použili e, svoje, svoju humánnosť. To je naše posolstvo. Ďakujem. Ďakujeme za tento dojemný popis a práce, ktorú vaša skupina robí Biele helmy. Musím povedať, že tento parlament opakovane odsudzoval tie páchané zverstva prostredníctvom náletov, hlavne e, zo strany leteckých zložiek Ruska a, a sírskej vlády. Je to vojnový zločin a naozaj to veto Bezpečnostnej rady je hambou, že neumožnilo e, mierumilovné e, riešenie viac ako 5 rokov utrpenia civilistov. E, ja 5 rokov som už vyzýval na bezletovú zónu. Stovky tisícov životov ako následok nečinnosti medzinárodného spoločenstva boli vyplýtvané Eh, pri tejto humanitárnej katastrofe. Pán Abdul Rahman Almak vás by tiež chcel prehovoriť. Máte slovo, nech sa páči. Eh, Thank you, ladies and gentlemen. Ďakujem, dámy a páni. Nemám nejaké pripravené údaje, e, pre, nejaký pripravený prejav, ale chcem doplniť zo pár myšlienok. What I would like to add is... Doplniť by som chcel zo pár praktických e, krokov, ktoré by mohli pomôcť tejto situácii V roku 2013 sme žiadali e, bezletovú zónu na ochranu civilistov, hlavne detí a žien. Teraz sme už v roku 2016 a žiadame e, jednoducho, aby, aby humanitárna pomoc dorazila do obklúčených oblastí, dokonca aj príde tá pomoc letecky. ak mám byť úprimný, e, šokuje nás, že medzinárodné spoločenstvo nie je v stave po- pomôcť e, obliehanému mestu, kde je viac ako 270 tisíc ľudí e, uzavretých v tomto meste. V tejto chvíli e, sírska vláda a jej spojenci E, zhadzujú pomoc do oblasti, ktoré sú oblieka, obliehané e, ISISom. Nemožno rozdeliť humánnosť selektívne. My žiadame o to, aby ľudia v Sýrii všetci boli e, vnímaní ako rovní My sme si istí, že e, v budúcich generáciách ľudia si budú klásť otázky, čo urobili e, predstavitelia e, svetových vlád pri týchto výzvach. Je rok 2016 a my vás vyzývame, aby ste pomohli chrániť civilistov a umožnili humanitárnu pomoc v obliehaných oblastiach. Sme tu v eh, Európskom parlamente a sme presvedčení, ak existuje politická vôľa, budete vedieť nájsť riešenie. Mnohé takéto e, riešenia, e, všetky vám ich nevymenujeme, ale chceme len e, deklarovať, že je tu skutočná politická vôľa. Môžete si byť istí, pán O'Brien, pán Demestúra boli v tomto výbore pre týždňa a robíme maximum preto, aby sme humanitárnu pomoc mobilizovali, aby sme zabránili ďalším útokom na civilistov. Určite však pochopíte, e, ako tu zaznelo, ťažko sa hľadal konsenzus, medzinárodný konsenzus medzi jednotlivými stranami, aby sa e, ukončili tieto útoky aby to bolo e, trvalé prímerie. Naozaj e, tá humanitárna katastrofa e, nás dojíma. Pani, teraz odovzdám na tú, na tú, na, na tú časť otázok a odpovedí predsedníctvo kolegyne z výboru pre rozvoj, Linde McGowan. Chcem v Chcem vám poďakovať. Treba si uvedomovať, že potrebujeme e, dostať humanitárnu pomoc e, na e, miesto určenia. Bol tu predstaviteľ, ktorý hovoril, že trvá 6 týždňov leteckých spojení, aby sa to rovnalo bežnému pozemnému konvoju do Alepa možno budete chcieť povedať k tomu pri otázkach niečo. Potrebovali sme, aby tu opätovne boli znova tieto pozemné konvoje. Chceme hľadať teda riešenia k týmto problémom. Je tu množstvo záujemcov o slovo. Prvým je pán Štetina. Ja, mister Štetina, ja. Děkuji za slovo. E, vážení pánové, vítejte u nás. Áno, ďakujem veľmi pekne. Vážené páni, vítajte u nás v Európskom parlamente. Ja s vami skutočne veľmi cítim a s vašimi kolegami, ktorí eh, padli pri tejto náročnej obetovej práci. Ja som vám chcela pripomenúť, že takéto vojny tu už boli. Ja som v 90. rokoch žil 3 roky v Čečensku a videl som rozbité hlavné mesto Hrozný. Pripomínal mi to mesto Kobany, ktorý som navštívil minulý rok. A keď vidím obrázky z Alepa, tak vidím, že je to skutočne veľmi podobné. A pokiaľ chceme nejakým spôsobom pomôcť, tak musíme začať nazývať uh, veci pravým menom. Nemôžeme tu robiť žiadne obchádzky. My musíme povedať, že to, čo sa do dopustilo Rusko v Čečensku a zabilo okolo 100 tisíc e, civilných obyvateľov. Toto je e, vojnový zločin. A rovnako musíme pomenovať to, čo sa odohráva dnes, keď e, vojenské letectvo bombarduje civilné obyvateľstvo alebo mesta, že toto je vojnový zločin a že predstavitelia Ruska patria pred vojnový súd. Thank you, uh, Mr. Freund. Ďakujeme. Slovo má pán Freund. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme i za vašu heroickú prácu, ktorú tak dlho realizujete za týchto zložitých okolností. Bez vás by bolo bývalo zahynulo ešte viac ľudí a videli by sme ešte väčšie e, utrpenie a katastrofy v oblastiach, e, pre ktoré robíme tak málo. Je hambou, a hovorím to tu verejne, je hambou, že západný svet, hlavne teda západný svet, ktorý si tak veľmi ctí a chránenie životov nevinných ľudí nerobí dostatok krokov alebo nerobí do nič, aby vám pomohol a to pretrváva už tak dlho. My sme jednoducho mimo o, e, diania a e, skladáme zbranie. Nie sme schopní. Alebo tak tvárime sa, že vám nevieme pomôcť Vieme, že to je zástupná vojna, ktorá tu prebieha. Práve Európa by určite našla množstvo e, Máme ekonomické vzťahy s mnohými týmito krajinami. ktoré by e, e, naozaj trpeli, keby sme prestali s nimi obchodovať, ako trest za to, čo robia voči Syrii, ale my to neurobíme. Bol som dlho, dlhú dobu e, novinárom a mám otázku, ktorá by nechcela e, vziať nič toho, čo ste povedali, ale aj tak sa chcem spýtať túto otázku. Ako vnímate tú druhú stranu, tie ďalšie sily, tie, ktoré bojujú za slobodu Alepa, Sýrie, akokoľvek to nazývajú, čo vlastne naozaj chcú, do akej miery sú zodpovední za e, toľké umrtia naviac. Dá sa urobiť niečo preto, aby sme ovplyvnili tieto sily, aby sme ovplyvnili týchto ľudí, aby sa pokúsili ukončiť tento hrozný konflikt a vojnu v Sýrii. Ďakujem. Ďakujem. Pán Bešir. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Prepačte, že som prišiel neskoro, ale to, čo som počul, je naozaj veľmi dojemné. Naozaj veľmi ďakujem za obrovskú prácu, ktorú robíte a prosím, pokračujte. Moja otázka je následovná. Islámske hodnoty. Toto, čo sa teraz deje, sa deje v jadre um, moslimského sveta. A ja chápem moslimskú filozofiu tak je, že keď zabijete jednoho človeka, zabijate celý národ. A islamské pravidla vojny sú také, že ak vediete vojnu, nesmiete poškodiť ani jeden jediný strom. Nesma, nemáte právo zlomiť ani stebielko trávy. A čo sa stalo s týmito islamskými hodnotami? v tomto svete. 400 tisíc ľudí už zahynulo, 7 miliónov ľudí je na úteku po celom svete. Ľudia umierajú na širom mori v stredozemnom, v stredozemnom mori. No a ja sa teda teraz pýtam z náboženského pohľadu, pretože ľudia, ktorí vedú túto vojnu, pochádzajú z rôznych e, zložiek islamského sveta, suniti, šíti alebo iní. A všetci očividne si myslia, že Boh je na ich strane. My sme tu mali dve veľké vojny, prvú a druhú svetovú vojnu. Aj tam sme hovorili, že Boh je na našej strane. Čo sa deje s islamskými hodnotami? Pretože vy ste tam priamo v ohnisku tejto vojny. Každý deň ste s tým konfrontovaní a aj od nás, Európy, veľa mladých odchádza bojovať do tejto vojny nabadajú ich na to ľudia, ktorí sú tisíce kilometrov preč v inej krajine, vyzývajú ich na džihad. A ja sa pýtam, čo sa stalo s touto krásnou vierou, s týmto skutočným náboženstvom, ktoré je proti násiliu. Assalamu alaikum znamená e, zdravím vás v mene pokoja. Pokoj je ťažiskom, je centrom islámu. Čiže čo sa tam deje? Vysvetlite nám to priamo tam v Sýrii. Ďakujem pani Scháke. Thank you very much and, um... Ďakujem. Ďakujem za to, že ste sa podelili o vaše skúsenosti s vašou prácou. Nestrannosť je obrovským aktom odvahy pr- práve v Sýrii. A vaši kolegovia niektorí už zaplatili najväčšiu hodnotu za prácu, ktorú robia a to nás naozaj veľmi, veľmi zarmucuje. Ja dúfam, že dostanete čo najviac podpory, keď zachraňujete životy ľudí v troskách. Vaša milovaná Síria teraz naozaj zažíva tie najtemnejšie dni a je to o to bolestivejšie, eh, že to utrpenie v Sýrii spôsobil človek. Som z toho veľmi zarmutená. Zároveň a sa aj hambím, že Európska únia nerobí viac, <clears throat> aby podporila ľudí, ktorí iba demokraticky demonstrovali, pro- protestovali a žiadali väčšie ľudské práva. Takisto je mi ľúto a ospravedlňujem sa za to, kde e, za to, že tu nie sú poslanci dnes. Ja neviem, kde sú, ale všetci by tu mali byť a počúvať vaše príbehy. Je tu pár poslancov, ktorí neskôr potom kolegom sprostredkujú veľmi prísne, tvrdé slova. Sú medzi nami aj takí, ktorí v minulosti ospravedlňovali Putinov režim, dokonca podporovali Asadov režim. Je mi ľúto, že takíto poslanci sú v parlamente, ale predstavujú naozaj len malú menšinu. Dovolte ešte, aby som povedala, e, že si želám, aby sme mohli urobiť viac, e, než hovoriť pekné slova a poskytovať humanitárnu pomoc. Príjmame utečencov v Európe, ale nie je to dostatok. Neurobili sme dosť na to, aby sme pomohli ľuďom priamo v regióne, Takisto ľuďom v Turecku sme dostatočne nepomohli. E, vy hovoríte o vete na úrovni OSN. E, je to strašné naozaj. Ale aj v EÚ máme takúto situáciu, kde sa uplatňuje veto. Je to neuveriteľné, ale EÚ ešte stále nemá spoločnú pozíciu k Sýrii, napriek tomu, že neustále vyvieme tlak na to, aby EÚ takúto spoločnú pozíciu prida- prijala. Vyzvali sme na zavedenie sankcií proti Putinovmu režimu za to, že bombarduje civilistov a nemocnice e, v Sýrii. A toto bolo zablokované zo strany jednoho štátu, Talianska. Taliansko vetovalo e, túto pozíciu. Je to strašné, sme z toho zhrození. Máte pravdu, keď to hovoríte. Mnohí poslanci v Európskom parlamente žiadajú väčšiu podporu pre mierovú opozíciu, takisto e, viac podpory e, ako poskytovanie potravinovej pomoci zo vzduchu a takisto zavedenie bezletovej zóny. Toto všetko je potrebné. A takisto jedna vec, tí, ktorí si myslia, že sa im prepáčia zločiny, vraždy a násilie, tak my to budeme sledovať a jedného dňa ich budeme volať na zodpovednosť. Vy ste boli nominovaní na Nobelovú cenu mieru. Ja som vás nomilo, nominovala na Sacharovovú cenu a pripomínam kolegom, že budúci rok bude ďalšia šanca získať Sacharovú, Sacharovovú cenu e, pre túto organizáciu. Ďakujem, pani Scháke. Áno, sme veľmi vďační za to, že ste pozvali týchto zástupcov dnes na toto vypočutie. Ďakujeme aj výboru AFED. Pani Lochbíler, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás, že ste predstavili vašu prácu a chceme vysloviť naozaj obrovský rešpekt, máme obrovskú úctu pred vašou prácou. Ja som si čítala zápis na Wikipedii, Wikipedii o sírskej civilnej ochrane. Je tam dlhý zoznam členských štátov EÚ, ktorí vás podporujú, ale Európska únia ako taká tam nie je uvedená. A to vo mne vyvoláva otázku, čo si myslíte, e, čo by Európska únia mohla urobiť v tejto zložitej situácii aby vás podporili, podporila ako Európska únia. Vy popisujete, že mnohí z vašich kolegov boli vážne zranení. mohli by členské štáty napríklad pomôcť tak, že by príjmali vašich kolegov a poskytovali im zdravotnú starostlivosť? Vo Wikipédii e, sa uvádza aj kritika. Hovoria, že Rusko a Syria vás kritizujú za to, že nie ste nestranní v občianskej vojne. Môžete sa vyjadriť e, k tomuto, k tomuto vyjadreniu na Wikipédii? Ďakujem. Teraz pán Epitideus. Ďakujem. Εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τους επισκέπτες μας. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja chcem navštíviť našich návštevníkov a dovolte mi, aby som um, teraz nechám stranou politické aspekty a tá, tie, to, čo táto organizácia e, s, s tými záchranami životov, ktoré sú za nimi, um, koná, to je obrovský prínos. Myslím si, že je to veľmi dobré a správne, že boli navrhnutí na Nobelovú cenu. Vy to prežívate priamo. Myslíte si teda, uh, že tu je možnosť ehm, ehm, stiahnuť z Alepa civilistov predovšetkým, teda evakuovať ich a mm, nedopustiť, aby sa stali ľudským štítom. Je to možné alebo nie? To je jedna otázka. A ďalšia otázka. Ja som počul, že sírske terorist, sírsky teroristi um, patrili, tí, ktorí boli vzdelávaní aj v Nemecku, že patrili do, vaše, do týchto skupín. Ja budem hovoriť po polsky, pretože máme výborné tlmočenie. Takže dovolte mi privítať v parlamente vás všetkých. Vysoko oceňujem všetko to, čo robíte pre záchranu ľudí, ale tak ako už povedal môj predchodca, vy ste eh, vlastne atakovali výlučne eh, režim Bašira al-Asada Takže ste vlastne stranní v tej veci, nie ste nestranní. A dovolte mi povedať, že vojny v Alepe sú aj preto, že Demokratická aliancia síly je financovaná a takisto ISIS bol financovaný zo strany Spojených štátov. A treba povedať, že príčinou celého tohoto je konanie USA a nie uh, určitých síl práve v tejto krajine. Musím povedať, že ja som tiež kritikom Varšavského, uh, Varšavského povstania a myslím si, že tí, ktorí to iniciovali, by mali ísť na súd, ale toto sa týka. Obdobné to je aj v Alepe. E, Povstanci, e, povstalci teda občiansky e, nedopustili, aby prišli do, alebo zabrali Varšavu, teda aj Nemci. A treba tu vidieť paralely, treba vidieť skutočné príčiny celého všetkého pre, keby totiž to, um, táto sila vojenská kapitulovala, tak by neboli konflikty. Ja si veľmi dobre pamätám na sovietských partizánov a keď eh, oni prehrávali, tak eh, potom eh, mali nejakých ma, oni za, zra, pre, presvedčili určitých ľudí, ktorí povedali, že áno, je treba týchto svetských partizánov nejako zachrániť, ktorí boli poschovávaní. Uh, ale e, skutočne je potrebné povedať, že aj v tomto regióne e, robia veľmi zle Spojené štáty americké a e, ich finančná a vojenská pomoc vlastne podporuje pretrvávanie týchto vojenských konfliktov. A pán Donald Trump povedal a vyjadril sa, že nebude ďalej financovať diktátorov, v jednotlivých krajinách a možno, že e, toto e, bude aj návrat pokoja e, a mieru do Syrie. Ďakujem. Ďakujem, pán Mamikins. Ďakujem, budem hovoriť po lotyšsky. Vážení návštevníci, samozrejme ako úplne normálny smrteľník chcem vyjadriť moju obrovskú vďaku za tých, ktorí riskujú svoje životy preto, aby zachránili iné. Takže je to absolútne nepopísateľné. Táto situácia je veľmi komplikovaná a ťažko sa nám ťažko sa nám odhaduje. Je tu z Bruselu, z našich teplých eh, kresiel. Uh, my jednoducho tú problémovosť a komplexnosť situácie nevieme odtiaľ to postihnúť. Ale tak ako kolegovia povedali, e, môžeme si to načítať. New York Times o tom písal v jednom článku a v podstate máte uh, podporu z USA, z Holandska, z Veľkej Británie, z rôznych štátnych a neštátnych organizácií. A možno by ste nám to mohli spresniť, od koho presne máte túto podporu. Ja som to pochopil tiež tak, že civilní obyvateľia vás nemôžu zavolať eh, o pomoc eh, alebo na pomoc, eh, keď vytočia číslo 113. Takže Akým spôsobom sa dostávate do tých zón, ktoré sú kontrolované islamským štátom? Ako sa tam dostanete? Ako viete, že teraz je tá vaša prítomnosť nutná? A ako nachádzate tých ľudí, ktorým uh, pomáhate? Takže aký je to pra- ten praktický postup? Ďakujem. Ďakujem. Ja som e, sa pôvodne nechcela vyjadriť. Prišla som hlasovať v zastúpení za iného poslanca, ale keď som si vypočula tieto príspevky a ja mm, poznám vás z televízie, tak chcem povedať pár slov. Jeden kolega má riešenie na to, čo sa deje v Sýrii, ale mm, riešenie spočíva v tom, že musíme e, preukázať pochopenie a rešpekt a to tu zatiaľ nikto neposkytuje. Ďalšia vec, tie islamské hodnoty. Pozrime sa na úlohu cirkevných vodcov, pretože ja mám kontakty so sírskymi kresťanmi a, a oni od nás žiadajú, aby e, pôvodne od nás žiadali, aby sme im pomohli tam v Sýrii. Teraz od nás žiadajú, aby sme ich dostali von zo Sýrie, pretože je to tam už príliš nebezpečné. Takže povedzte niečo o o e, cirkevných lídroch v Sýrii. E, ja chcem podporiť to, čo tu zaznelo pred chvíľkou ten, kto povedal, že my vidíme, čo sa deje v Sýrii, ale necítime to. To je ten problém, ten hlavný problém. A to, že vy ste dnes e, prišli, tak e, to nám pomáha trošku to prežívať, to, čo prežívate vy v Sýrii. Vidíme napríklad deti, ktorých vyťahujú z trosiek. E, je to strašné, je to strašné a my by sme vás veľmi chceli e, podporiť a sme frustrovaní, že nemôžeme urobiť viac ja pochádzam z Írska a v Severnom Írsku sme takisto veľmi ťažko budovali mier. Vyžiadalo, vyžiadalo si to obrovské úsilie zvonka. Prišli iní zvonka, ktorí nám pomohli e, u nás v Írsku. Mier bol veľmi krehký. Ja som sa narodila do tejto ťažkej situácie, nie som už najmladšia a ja som veľmi rada, že moje deti už nevideli tie strašné veci, ktoré som ja videla, keď som vyrastala. Viem, že teraz uh, sa vám zdá, že máte pred sebou len temno, ale vždy je nejaká nádej, ktorá, ktorá sa môže ukázať. Ďakujeme veľmi pekne za zorganizovanie. Ďakujem a na záver dva, dvaja rečníci, e, najskôr Ani uh, e, zo socialistov. Náme z Ani Litz. Áno, ďakujem vám zriečne. Ja sa volám Ani Litz, som zo, z, z Nemecka a teším sa, že uh, Máme, máte tiež intenzívne kontakty s kolegami, s našimi kolegami, teda polský kolega um, vytvoril také veľmi skúrne, vytvoril také skúrne porovnanie s varšavským povstaním a v podstate hovorí o tom, že humanitárna pomoc e, ešte predlžuje celú tú krízu. Ja vám chcem poďakovať, že práve poskytujete takúto humanitárnu pomoc, pretože vy ste vlastne tá chrbtica celej našej pomoci práve tam, v tej danej lokalite. Ja sa Eh, ja sa chcem poďakovať za to, že pomáža, pomáhate ľuďom tam. Konkrétna otázka z mojej strany, ktoré civilné občianské eh, organizácie z Európy vás podporujú a tak ako povedala moja kolegyňa pani Lochpüller, Európska únia tu ešte nie je úplne zmapovaná. Takže by sme sa mohli týmto organizáciám potom prípadne aj eh, e, intenzívnejšie venovať, keď budeme vedieť, ktoré sú to. Ďakujem. Pán Austrevičius ako posledný. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a predniesli príspevky. Je ťažké hovoriť o nespravodlivosti, brutalite a zločinom proti ľudskosti. Nie je to naozaj eh, naša každodenná práca, ale sú ešte stále mnohí, ktorí chcú ďalej pokračovať v páchaní týchto zločinov. A nepotrestané zločiny vedú vždy ešte k väčšiemu množstvu zločinov. Tí, ktorí sa ich dopúšťajú, sú povzbudzovaní. Tým, že medzinárodné spoločenstvo je pasívne. Poznáme minimálne dve mená, Asad a Putin. E, a títo sú spojení veľmi úzko. Potom sú tam aj regionálne mocnosti, ktoré veľmi ochotne poskytujú peniaze a e, zbranie tým, ktorí sa dopúšťajú týchto zločinov. A tieto skupiny pôjdu pravdepodobne úplne do, do dôsledkov, pretože oni majú plán a bude to, bohužiaľ, stať veľké množstvo ľudských životov. Moja otázka je, tie trestné činy, ku ktorým dochádza priamo na mieste a umierajú ľudia existuje nejaká organizácia, ktorá registruje a dokumentuje tieto zločiny tak, aby bolo možné potom to predložiť tieto e, údaje pred Medzinárodným súdom a volať na zodpovednosť tých, ktorí sú mm, vinní. Dá sa teda získať nejaký zoznam alebo nejaká dokumentácia, na základe ktorej by sa vypracoval zoznam zločinov, takisto nejaká dokumentácia obetí, ktoré zaplatili životom. Čiže ktoré sú e, to inštitúcie alebo organizácie, ktoré zbierajú takéto údaje. Ďakujem. Ďakujem za všetky príspevky. Kto chce reagovať? Nech sa páči, máte opäť slovo. Ďakujem. Nemám takú plynulú angličtinu, ale pokúsim sa. Takže prvá otázka. Čo sa stalo v Grozny? Ja som študoval za chemického inžiniera a veta sa používajú, ale potom, čo sme videli v Sýrii, tak vidíme, že veta sa používajú proti ľuďom, proti civilistom a to nechápeme. ak sa zopakuje to, čo sa stalo v Groznom, v Alepe, nie som si istý, ale e, dochádza k tomu z Damašku alebo z vidieku, z mnohých častí Sýrie teraz dochádza k násilným presunom mm, ľudia sa presúvajú do Alepa Nevieme, čo sa, čo sa udeje. Pokiaľ ide o ekonomické e, riešenie a Európsku úniu, to je veľmi dôležité. Sýrčania e, očakávajú od EÚ, že za nich bude bojovať ale existujú mnohé riešenia, ekonomické riešenia, politické riešenia. Existuje veľa možností, aby Rusi prestali zabíjať civilistov, ženy a deti. Videli ste fotografie ľudí z Alepa, ktorí boli presunutí do regiónu, ktorý ovláda režim väčšinou ženy a deti. Týchto ľudí režim zabíja a je viac ako 200 tisíc takýchto ľudí teraz v Sýrii a viac ako 10 tisíc ľudí bolo presunutých do Alepa z damašského vidieku. A títo ľudia majú iba dve možnosti. Buď e, zostať vo svojich domoch, alebo byť násilne presunutí. Ale je právo ľudí zostať u seba doma. No a chcem pripomenúť takisto to, čo sa stalo v Londýne počas Blicu, čo sa stalo v Írsku, v Severnom Írsku. Vaša generácia to zažila a naša generácia sa pýta, čo, čo ste robili vtedy, aby ste chránili civilistov. Je mnoho strán, samozrejme mnoho podľa, pohľadov. Veľa ľudí uh, umiera. A teraz pokiaľ ide o islamské hodnoty, e, náboženské hodnoty, verte mi, že islamské hodnoty sa nemenia, ale moslimovia sa menia a moslimovia tieto hodnoty menia. My stále Veríme v zásadu, ak zachránite jeden život, zachránite celé ľudstvo. Pokiaľ ide o našu organizáciu USAID, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Nemecko a Dánsko podporujú našu organizáciu eh, pre civilnú ochranu cez fondy alebo vybavenie alebo vozidla. Dostávame toto vybavenie, túto pomoc cez mimovládky. Som veľmi rád, že nás nominujete na budúci rok na Sacharovú cenu. Je to pre nás veľká podsta. A ak jeden z vás bude veriť v naše posolstvo, podporí nás v záchrane sírskych civilných e, životov, tak to bude naozaj obrovská pomoc, ale potrebujeme teraz akúkoľvek pomoc, akékoľvek opatrenie, aby sme zabraňovali e, umieraniu civilistov v Sýrii. Ďalej, vojnové zločiny. My ako biele prílby komentujeme, pardon, e, dokumentujeme e, vojnové zločiny, napríklad používania chlóru, e, v Severnom Sýrsku, klastrové bomby alebo útoky na nemocnice. Všetko toto odovzdávame Bezpečnostnej rade OSN. Minulý rok e, išlo v Oramal Kopra napríklad o útok na humanitárny konvoj. My zhromažďujeme dôkazy a predkladáme Bezpečnostnej rade OSN, ale teraz e, čakáme na to, aby sa vlastne dokumentovalo a zistilo, kto e, stojí za vraždami, kto vraždí. To v stručnosti. Ďakujem veľmi pekne a môj kolega bude pokračovať. Thank you. Thank you. Thank you very much. Did, did you wish to ask some... Chceli ste sa niečo spýtať? Vedúci vašej delegácie chce ešte povedať záverečné slovo? Okay. Uh, الدفاع المدني uh, بسوريا هو الشيء المضيء الوحيد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

Za 6 rokov sme paralizovaní a e, ľudia už nie sú schopní zachraňovať. Civilná ochrana je jediná organizácia, ktorá je teraz schopná všade zasiahnuť a zachraňovať ľudí bez ohľadu na politickú príslušnosť. النظام السوري ولا قواته المتحالفة معه الدفاع المدني هو اللي بيكون أسرع بالاستجابة لها لهذه المناطق المكان اللي بهرب منه الناس هم بروح لعنده The areas which oblasti, z ktorých utekajú ľudia kvôli agresii režimu a jeho spojencov, to sú regióny, kam potom čo najrychlejšie sa snažia dostať členovia civilnej ochrany a zachrániť ľudí, ktorí tam ostávajú. Risking... Nasadzujú svoje životy, riskujú svoje životy len preto, aby boli schopní zachrániť dieťa alebo bábetko alebo ženu z trosiek. Uh, they, they race to the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 títo odvážni ochrancovia civilistov riskujú vlastnú smrť a robia to bez ohľadu na politickú príslušnosť obetí. A toto je naozaj projekt, ktorý by mohli podporiť nestranne všetky krajiny sveta. sme hrdí na našu prácu, ale nie sme šťastní, že ju musíme robiť.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 kým bude dochádzať k leteckým útokom a k agresii, občia, civilná ochrana bude musieť pokračovať za bombardovania, za výbuchov a výbuchy sú hlasnejšie než e, volanie civilistov v Sýrii. Musíme robiť všetko, aby sme zastavili túto agresiu. Ďakujeme veľmi pekne. Well, well, thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne vašej delegácii za to, že prišla medzi nás. My vás naozaj obdivujeme, obdivujeme tú obetavú prácu, nesebeckú prácu, ktorú robíte v tej veľmi ťažkej situácii. Zachraňujete životy. Ja Teraz si spomínam na Joe Cox, e, poslankyňu britského parlamentu, našu priateľku a kolegyňu, ktorá bola zavraždená pred pár mesiacmi. Aj ona pracovala s vašou organizáciou a my vás preto chceme nominovať na Nobelovú cenu mieru. A Joe Cox by určite dnes rada bola tu medzi nami v Európskom parlamente, kde začala svoju kariéru. My sme výbor pre humanitárnu pomoc a budeme sa snažiť zo všetkých síl vám sprostredkovať nejakú pomoc a podporu. A to hovorím aj v mene ostatných kolegov. Ďakujem veľmi pekne. Opäť e, v mene výboru AFED e, vám chcem poďakovať veľmi e, srdečne za to, že ste prišli. Všetko, čo môžeme urobiť po ľudskej a politickej stránke, musíme urobiť. Našim cieľom je mier pre Sýriu to bude naša práca na zvyšok tohto politického mandátu. Toto, toto je jedna z najväčších tragédií, ktorú si pamätám za svoj e, život, toto vraždenie v Sýrii. Um, takže e, nech nám e, Boh dopraje, aby konečne sa toto násilie v Sýrii zastavilo. colleagues, let us start. Kolegyne, kolegovia, začneme s posledným bodom, a to je hlasovanie. Rámcová dohoda o partnerskej spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na druhej strane. Spravodajca je Helmut Scholz. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Nie, E, nechcem hovoriť dlho, len v stručnosti. Chcem sa poďakovať všetkým za spoluprácu. Práca bola veľmi dobre zorganizovaná, budem hovoriť po nemecky. Äh, pri tejto práci vo výbore som poukázal na to, že doteraz nebola vypracovaná takáto rozsiahla správa k tomuto partnerstvu a podľa môjho názoru je veľmi dôležité, že takýto dokument teraz máme a všetci politické skupiny majú viac menej rovnaký pohľad na komplexnosť tých výsledkov toho transformačného procesu. Dovolte mi ešte, aby som tak zosumarizoval, že Mongolsko išlo doteraz samostatne touto svojou cestou napriek vonkajšiemu tlaku, napriek tomu, a napriek tomu, že má veľké veľkých susedov a že leží ako krajina v takom nepokojnom regióne. Myslíme si, že je to skutočne vys- na vysoké vyhodnotenie a dali sme také odporúčania, mm, že by e, Európsky parlament a Európsky e, region by podporil Ukrajinu. Je tu konkrétne o ľudské práva, takisto ochranu životného prostredia, ekonomickú a hospodárskú trvalú e, udržateľnosť, spoločenský dialog a takisto podporu podporu pri vybudovaní výkonnej komunálnej a regionálnej správy v tej správe sa odráža, kde sa my nachádzame, kde je naša pozícia vo vzťahoch s Mongolskom, že e, Európska únia tu vlastne nevystupuje, nemôže vystupovať ako konkurencia pre e, týchto veľkých susedov Mongolska, ale e, že členské štáty tu chcú sledovať a vyvíjať a realizovať takú politiku, ktorá odráža naše európske hodnoty. Myslíme si, že tu nie sú nejaké veľké problémy. Myslím si, že sme mohli urobiť skutočne zmysluplné kompromisy a o tom zvyšku jednoducho od, budeme, o, tých, o tom zvyšku vieme jednoducho hlasovať a teším sa na hlasovanie. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Šolc. Mohli by sme začať hlasovať? Kompromis 2. Kto je za? Prepačte. Najskôr návrh odporúčania v pozmenenom zmení elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Je to schválené. A teraz kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Bohužiaľ, rečník hovorí mimo mikrofónu. Možno by sme mohli až po kompromis 10 blokovo hlasovať, pretože sú tam koherentné stanoviská. Nie. Kompromis 8, tam, tam je odlišné hlas... Tam, tam uh, sú oddelené hlasovania. 31, 32, 33. My sme ale za všetko v mojej politickej skupine. Prosím, pokračujme, hovorí predseda. Kompromis 4 za. Proti Zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 5. Prepačte. Vráťme sa ku kompromisu 3. Tam sú dve oddelené hlasovania. 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené? 19 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, schválené. Osmička, kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 8. Najskôr kompromis 8 za, proti, zdržali sa, je to schválené. A teraz 31 pozmeňovací návrh, kto je za? Kto je, sa, e, kto je proti, zdržali sa schválené. 32 za, proti, zdržali sa schválené. 33 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 35 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 41, pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, schválené. 42 to bolo stiahnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz oddelené hlasovania. 46, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. 48 za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa. Schválené 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 e, za, proti, zdržali sa schválené. 52 za, proti, zdržali sa schválené. 13 kompromisa proti, zdržali sa Schválené. Kompromis 14. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 15 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz hlasovanie po častiach, pozmeňovací návrh 65, prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 16. Prepačte, dobre, skontrolujeme si. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 16. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. A teraz 63. pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 64, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 84 za, proti, zdržali sa schválené. 67 za, proti, zdržali sa schválené. 68 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 69 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 73 po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 74 za, proti, zdržali sa, schválené. 75 za, proti, zdržali sa, schválené. 76 za, proti, zdržali sa, schválené. 77 za, proti, zdržali sa, schválené. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Alebo si to skontrolujeme. 78. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté 84 za. 80 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 85 za, proti, zdržali sa, schválené. 86 za, proti, zdržali sa, toto si overíme. Osemdesiat šesť. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 13 k 13. Kompromis 19 za, proti. Zdržali sa. Je to schválené. 86 to odpadá. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa schválené. 89 za, proti, zdržali sa schválené. 90 e, za, proti, zdržali sa schválené, 91 za, proti, zdržali sa schválené, 92 za, proti, zdržali sa schválené, 93 za, proti, zdržali sa schválené, 94 za, proti, zdržali sa schválené, 95 za, proti, zdržali sa schválené, 96 za, proti, zdržali sa schválené, 97 za, proti, zdržali sa schválené, 97, môžeme si to overiť. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, bolo to schválené. 3 za, proti, zdržali sa schválené, 4 za, proti, zdržali sa schválené, 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 7 e, za, proti, zdržali sa schválené, 8 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa. Je to schválené. 11 za, proti, zdržali sa schválené. Jednotka za, proti, zdržali sa schválené. Dvojka za, proti, zdržali sa schválené. Teraz záverečné hlasovanie. Návrh správy v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. 24 hlasov za, 3 hlasy proti. Gratulujeme pánovi Šolcovi. A tým končíme dnešné zasadnutie. Príjemný večer.